Kolegovia kolegyne, poprosím vás, usaďme sa. Takže začneme s našim druhým kolom. Bankovú uniu, kapitálové trhy a nový jednotný vnútorný trh pre finančné služby. Chcel by som privítať Hugo Basio, ktorý je riaditeľom z DG FISMA a Andreu Enriu, ktorý je predsedom Európskeho bankového úradu. A takisto aj pána Bucherbalcera, ktorý bol spravodajca, pokiaľ ide o riešenie vízie v novej legislatívy v tejto oblasti. na úvod, na úvod pár informácií. Finančná kríza preukázala negatívne dopady slabého regulačného rámcu a na globálnej európskej úrovni, ako aj nekompletnej finančnej integrácie, ktorá bola spustená finančnou krízou, finančnou reformnou agendou. A táto reforma prináša hlboké zmeny, pokiaľ ide o zriadenie a fungovanie vnútorných, finanč, finanč, vnútorných finančných trhov krajín Európskej únie a význam týchto zmien, ako aj miera ambície, pokiaľ ide o program bankovej únie, kapitálovej únie a jednotného vnútorného trhu pre finančné služby, to si vyžaduje určité rozlišovanie medzi kompetenciami medzi národnou a európskou úrovňou, ale takisto si myslím, že si to vyžaduje istú spoluprácu medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami. Takže toto je dobrá príležitosť pre diskusiu toho, ako sa dajú zlepšiť takéto operácie v oblasti legislatívy a v oblasti kontroly a politickej kontroly. Takže začneme s bankovou úniou, ktorá je, relevant, ktorá je relevantným projektom a to sú oblasti, kde sme už začlenili radikálne zmeny. My ako Európsky parlament máme legislatívnu úlohu, ale takisto aj veľmi významnú politickú kontrolnú úlohu. Máme tu medziinstitucionálnu dohodu s Európskou centrálnou bankou a chceli by sme, ako som už povedal, definovať spôsob, akým sa dajú zriadiť štruktúrálne spolupráce s národnými parlamentami na to, aby sme poskytli lepšiu kontrolu pre náš regulačný pre naše regulačné úrady v tejto oblasti. Takže chcel by som identifikovať tri oblasti, kde tá diskusia je veľmi dôležitá. Tri otázky a problematické okruhy. Poprvé, pokiaľ ide o banky, potom prejdeme k kapitálovej únii, takže ako chceme zabezpečiť rovnaké východiska a ako chceme zlúčiť na jednej strane tú potrebu pre silnejšiu konvergenciu kontrolnú a dohľadnú, ale takisto pokiaľ ide o taký zdravý pluralizmus, ktorý by sme mali zabezpečiť, pokiaľ ide o bankové modely naprieč Európskou úniou. Malé banky, veľké banky, trhové rizika, rizika na úrovni požičiek, to znamená, ako môžeme zabezpečiť tú konvergenciu a zároveň ako zobrať do úvahy tento pluralizmus. A po druhé, ako môžeme nájsť tú vyváženosť medzi stabilitou a rastom, to znamená znížiť rizika na jednej strane a na druhej strane vy, vyhybať sa nejakým problémom a negatívnym dopadom, pokiaľ ide o skutočné hospodárstvo, reálne hospodárstvo. Myslím, že sa uberáme správnym smerom. Tento nový balíček zo strany komisie, napríklad pokiaľ ide o revíziu CRR, je vyváženým, kde máme dobre vyvážené opatrenia, ktoré sú opatreniami alebo ustanoveniami, pokiaľ ide o posilnenie toho dohľadného faktoru, pokiaľ ide o ustanovenie v oblasti infraštruktúry aj financovania, to znamená, ako sa môžeme pohnúť v tejto oblasti ďalej. Tieto rokovania sú kľúčové a mali by sme mať spoločný vyvážený výsledok, kde si myslím, že potrebujeme silné globálne štandardy na to, aby sme sa vyhli nejakým odchýlkam a musíme postupovať vyváženie. Naše uznesenie, ktoré bolo naplne prijaté, tam sa hovorilo o negatívnych dopadoch, pokiaľ ide o bankové modely A po tretie, ako chceme riešiť komplexné otázky s dedičstvom, napríklad MPL, pokiaľ ide o implementáciu nášho spoločného rámca, najnovšie výsledky poukazujú na to, že naše pravidla umožňujú určitú mieru flexibility. Otázka je, že ako môžeme najlepšie to využiť na to, aby sme riešili správnym spôsobom tieto veľké problémy, ktoré súvisia RIA because uh, I understand that yesterday Mr. Enria presented uh, in, a, in a ESM seminar some very uh, important proposal. Uh, to je veľmi dôležitý návrh, ktorý ste si mohli o ňom prečítať aj v médiách. Je dobré vypočuť si teraz informácie od nášho hostia Andreu Enriu má to aj určité informácie, pokiaľ ide o to, a myslím, že to je zaujímavý, zaujímavý postreh, že sa dá, dajú vytvárať spoločnosti, pokiaľ ide o asset management, na to, aby sme skutočne to priblížili skutočnej trvej hodnote a zároveň tie prípadné straty boli prevzaté zo strany bank to znamená, ako chceme urobiť všetko preto, aby tento mechanizmus fungoval, pokiaľ ide o príspevky spolo- zo strany spoločných zdrojov. To sú dôležité otázky, ktoré dúfam, že budete vedieť objasniť. A pokiaľ ide o poslednú veľkú výzvu, to je završenie bankovej únie. To je možno to najťažšie a súvisí to so súčasnou asymetriou medzi spoločnými pravidlami a spoločnými inštitúciami na jednej strane a národnými zdrojmi na strane druhej. Podľa môjho názoru je tu nevyváženosť medzi znižovaním rizika a zdieľaním rizika, ale zároveň sa tu Zároveň to podkopáva určité snahy, pokiaľ ide o limitovanie toho rizika, ktoré je potrebné na to, aby sme v tejto oblasti sa pohli ďalej. Takže musíme sa tomu venovať. Vieme, ako sa k tomu dá dostať. Súvisí to s spoločným mechanizmom garancie pre banky. Takisto sú, vieme, aké sú jednotlivé charakteristiky tohto projektu a Dúfam, že budeme môcť postupovať konštruktívnym spôsobom a možnosť diskutovať o týchto témach s našimi uh, naprotivkami z národných parlamentov je dobrou príležitosťou. A ešte pokiaľ ide o ka implementáciu kapitálovej trhovej únie, lepšia imp- implementácia jednotlivých finančných volieb, môže to byť na prospech celej Európskej celému hospodárstvu v Európskej únie. Môže to byť na prospech všetkým členským štátom a preto to je dôležitý krok smerom k završeniu menovej únie. A takisto treba zabezpečiť koherentnosť a konzistentnosť, pokiaľ ide o tieto predpisy. To je jedno z hlavných priorít v rámci nášho výboru. Napríklad máme tu akčný plán zo strany CMU, pokiaľ Máme tu aj uznesenie zo strany Európskeho parlamentu, máme tu správu Balc, som si istý, že pán Balc sa k tomu vyjadrí, na to, aby sme vyhodnotili ten kumulatívny dopad a identifikovali jednotlivé problémy a nezamýšľané negatívne dopady regulačného zaťaženia. A v novembri komisia zverejnila oznámenie o novom regulačnom rámci pre finančné služby, kde sa venujú niektorým z týchto otázok, ktoré boli nastolené v rámci našho uznesenia a takisto je tu celá paleta opatrení, ktoré chce prijať komisia, že či tento akčný plán je skutočne dobrý na to, aby sa dosiahol jednotný vnútorný trh pre kapitál. My pracujeme na viacerých legislatívnych návrhoch a v tejto oblasti sme úspešne e, absolvovali viaceré trialógy a snažíme sa dosiahnuť dohadu, pokiaľ ide o viaceré témy. tak je dôležité postupovať v rámci monitoringu CMU a venovať sa jednotlivým ďalším krokom, ako aj ďalšej identifikácii nedostatkov, ktoré máme v rámci legislatívy a pokiaľ ide o strednodobú revíziu CMU, je dobrou príležitosť na to, aby sme sa pozreli na ďalšie výzvy a zvýšili našu ambíciu celého tohto projektu na to, aby sme mohli v plnej miere byť zaangažovaní v tomto procese a to je veľmi dobrá príležitosť môcť to prerokovať aj s našimi <clears throat> naprotivkami z národných parlamentov. Takže, teraz dostane slovo Hugo Bassi, potom pán a nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ďakujem veľmi pekne, dámy a páni, vážení poslanci, poslanky, ďakujem pekne za vaše pozvanie. Týmto mám možnosť trochu viac objasniť to, čo už bolo spomenuté zo strany pána Gualtierio, predovšetkým pokiaľ ide o projekt kapitálovej únie, únie kapitálových trhov, kde ja mám tú poctu byť zodpovedný za tento celý projekt a takisto sa pozrieme na výsledky, ktoré boli zverejnené zo strany komisie minulý rok v novembri. Takže pozrieme sa na ten spúšťač, ktorý bol spomenutý zo strana pána Gualtieriho, išlo tu o uznesenie zo strany tohto výboru, pod kontrolou pána Balca. Išlo to uznesenie, ktoré bolo zverejnené vlastne už pred viac než rokom a v podstate sa tu prizýva komisia k tomu, aby sa pozrela na dôležité otázky Išlo tu o kontrolu toho, že či finančné, finančný rámec, tak ako vzýšiel z tých intenzívnych komplexných reforiem, ktoré boli realizované v rámci finančnej krízy, že či skutočne to ešte je, alebo či to aj bolo v minulosti skutočne adekvátne riešenie, to znamená, či tie finančné služby a trhový rámec pre trhy, či skutočne to pomohlo financovaniu reálneho hospodárstva, čo mal byť pôvodný cieľ. Takže toto bolo to východisko. Pokiaľ ide o ten proces pokiaľ ide o ten proces zbierania dôkazov, Takže od začiatka komisia Junckera sa veľmi sústredila na tento projekt kapi- únie kapitálových trhov. Vlastne od samého začiatku to bolo považované za jedno kľúčových priorít predsedu Junckera, už predtým, než bolo vlastne ustanovené kolégium predsedu komisie a tá myšlienka za tým bola vytvoriť hĺbšie a viac integrované trhy pre kapitál, aby sa tieto mohli lepšie e, distribuovať tam, tam, kde ten kapitál je, na tie miesta, kde ten kapitál je potrebný. A samozrejme, e, zohľadňujúc to, akým spôsobom sa lepšie dá financovať to reálne hospodárstvo. To znamená, od samého začiatku sme začali tým, že sme identifikovali viaceré iniciatívy, ktoré mohli prispieť k plneniu týchto cieľov a ten prvý krok bol akčný plán, ktorý bol spustený ešte v roku 2015, kde sme oznámili viaceré iniciatívy, ktoré už vtedy obsahovali napríklad revíziu smernice prospektus a takisto pokiaľ ide o ehm, venture capital European venture capital uh, rules uh, in order to make them more accessible. Pokiaľ ide o sekuritizáciu a pokiaľ ide o spustenie týchto projektov, tak ako to spomenul pán Gualtieri. Teraz prejdeme k ďalším iniciatívam, ktoré boli obsiahnuté v tomto akčnom pláne a krok za krokom sa snažíme ich implementovať. Ale takisto je veľmi dôležité aj to, čo sme my spomenuli a čo vlastne bolo uverejnené verejne, ešte v septembri roku 2016, keď sme zverejnili eh, to oznámenie o projekte Únie kapitálových trhov, kde sme vlastne reagovali na otázku, ktorá tu bola aktuálna v tej chvíli, išlo tú otázku, či Únia kapitálových trhov po 23. júni ešte vôbec má nejaký význam, zoberieme do úvahy ten Brexit a tá Reakcia, ktorá tu bola spomenutá, bola veľmi jasná a bez nejakých výhrad a bolo to jasné áno, to znamená nielen, že je to potrebné, ale musíme urýchliť tie reformy, ktoré momentálne prebiehajú a takisto budeme musieť zvýšiť aj tie naše ambície v, kon- v kontexte tohto projektu. Takže preštudovali sme ďalšie iniciatívy, identifikovali sme viaceré iniciatívy a Zašli sme už do takých oblastí, ktoré sa doposiaľ považovali za tabu. Napríklad urobili sme návrhy na to, aby sme harmonizovali niektoré z aspektov, z aspektov niektorých zákonov pre nesolventnosť na národnej úrovni, na to, aby podnikatelia dostali ešte druhú príležitosť. Tento návrh bol prijatý v oktobri minulého roku a teraz preštudovávame možnosť zavedenia napríklad dobrovoľného penzijného produktu, ktorý by mohol byť doplnkový alebo by mohol byť ešte pridaný vlastne na, na, do tých dôchodkových systémov národných a to by mohol byť investičný nástroj pre budúcnosť a návrh v tejto oblasti môže byť prijatý e, neskôr v tomto roku. A teraz, tak ako to povedal pán Gualtieri, vlastne zbierame tie najnovšie informácie zo strany zúčastnených strán, to znamená zo strany všetkých, ktorí chcú prispieť k tejto diskusii prostredníctvom konzultačného procesu. Ktor, tento konzultačný proces bol spustený pred pár týždňami a zostane teda aktuálny až do 17. marca. Celý tento konzultačný proces sa dá ja, celkom ľahko sledovať na internetovej stránke. Otázka je veľmi jasná pozrieme sa na situáciu a riešime to, aké podobe sa táto situácia rieši, či to stačí, či treba zvážiť ďalšie možnosti riešení, alebo či treba prijať nejaké ďalšie iniciatívy, s ktorými treba počítať. Takže, čo je veľmi dôležité, je to, že všetky tieto otázky prispejú k elaborovaniu strednodobej revízie a v podstate znovu sa pozrieme na tú situáciu, zmapujeme situáciu a možno zriadíme akčný plán na zvyšné obdobie tej, pre túto komisiu a možno aj pre teda ďalšie obdobie. Takže toto je tá chvíľa, kedy akýkoľvek príspevok je viac než uvítania hodný v rámci snahy kreatívnosti. Pokiaľ ide o úniu kapitálových trhov, to je taký taká paleta, kde sú viaceré iniciatívy, nielen legislatívne, ale aj nelegislatívne a takisto je to aj veľký počet iniciatív, ktoré môžu byť podporované zo strany priemyselnej sféry, zo strany členských štátov, takže sú tu úlohy pre jednotlivé členské štáty, ktokoľvek môže prispieť. Ide tu o projekt, ktorý má byť na prospech eh, podnikateľskej sfére a mali by ho podporiť všetci. A zároveň, ako som povedal, Máme ten veľký konzultačný proces, pokiaľ ide o možné nezamýšľané dopady tohto rámcu. Obdržali sme stovky reakcií, pokiaľ ide o náš dotazník a výsledok tejto práce umožnil komisii získať lepšie porozumenie toho, že ako tieto najnovšie reformy tohto rámca viedli k nejakému možno neželanému výsledku, predovšetkým pokiaľ ide dobre fungovanie finančných služieb, alebo či a akým spôsobom podporujú rast a vytváranie pracovných príležitostí, zároveň však majú podporovať finančnú stabilitu. Takže tie hlavné závery, ako som povedal, boli, produko- boli obsiahnuté v tom komunike z decembra minulého roku. Nebudem teraz spomínať všetky tie zoznamy iniciatív, ktoré my zamýšľame prijať ako na záver tohto konzultačného procesu, ale chcel by som upriamiť vašu pozornosť na štyri kľúčové oblasti, ktoré boli identifikované, kde tu oblasti záujmu a tie štyri hlavné ciele, kde vlastne tá dodatočná práca sa bude na ne sústrediť. V prvom rade si myslíme, že budeme musieť potrebovať pokračovať v zabezpečovaní toho, aby sme nezamedzili toky finančné do hospodárstva, ako som už povedal, častokrát nejaké obozretné ciele sa dajú dosiahnuť iným spôsobom a my potrebujeme vybrať všetky tie spôsoby, ktoré vlastne sú najviac na prospech rastu. Musíme napríklad zlepšiť financovať, možnosti financovania malých a stredných podnikov a preto sme navrhli, tak ako povedal pán Gualtieri, rozšíriť ten podporný faktor pre malé a stredné podniky na všetky požičky pre malé a stredné podniky, vrátane tých, ktoré sú menšie ako 1,5 milióna eur. Musíme robiť takisto aj to, aby banky a poisťovne mali správne motiváciu investovať do takých projektov, ako sú infraštruktúrne projekty a tie zmeny, ktoré sme už urobili, pokiaľ ide o rámec Solvency 2, aby sa umožnili nižšie kapitálové poplatky, pokiaľ ide o poisťovníctvo, po ktoré chce investovať do infraštruktúrnych projektov, aby tieto boli k dispozícii a musia byť využívané zo strany podnikov. A ďalšia oblasť to je proporcionalita, táto je kľúčová, musíme brať do úvahy veľkosti, takisto riziko, ktoré môžu tie podniky prezentovať. Vieme, že sa nedá postupovať paušálne. Empirické dôkazy, ktoré e, vstúpia do toho konzultačného procesu, preukázali, že musíme byť mimoriadne obozretní, pokiaľ ide o tento dôležitý princíp a pravdepodobne budeme musieť tú legislatívu ešte raz preskúmať, na to, aby sme robili všetko preto, aby tá proporčnosť bola zabezpečená. A pokiaľ ide o, odstránenie zbytočného administratívneho zaťaženia, napríklad pokiaľ ide o oblasti podávania správ, my si uvedomujeme, že záväzky zverejňovania a podávania správ sú niekedy zaťažujúce. Na jednej strane musíme robiť všetko preto, aby regulátori a dozorcovia mali k dispozícii tie informácie, ktoré sú potrebné na to, aby si správne mohli vykonávať svoju prácu. A na druhej strane musíme kontrolovať, že či tu nedochádza k nejakému prekrývaniu alebo dvojnásobovaniu legislatívy, ktorá samozrejme, toto sa musí eliminovať na to, aby sme život malých a stredných podnikov zjednodušili bez nejakých kompromisov, pokiaľ ide o finančnú stabilitu v neposlednom rade. A týmto sa už dostávam k záveru. Musíme urobiť regulačný rámec konzistentný. Musíme robiť všetko preto, aby tu neboli nejaké prelínania, nekonzistentnosti a musíme túto revíziu urobiť v tomto duchu. A týmto sa dostávam k záveru. Samozrejme som pripravený na reakcie na vaše otázky. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, Hugo. A e, teraz Andrea Enria, e, predseda EBA. Ďakujem za slovo. Som veľmi rád, že môžem byť tu. Chcem začať takým postrehom. Pred dvoma týždňami som bol v Hongkongu na veľkej finančnej konferencii a prekvapilo ma, ako negatívne sa o finančných trhoch v Európskej únii hovorí. Rozhodnutie Spojeného kráľovstva odísť z únie posilnilo toto vnímanie narastajúcej segmentácie a fragmentácie trhov v únii. Ale keď sa pozriete na fakty za posledných 6 rokov, tak je to v podstate úplne niečo opačné. Segmentácia na jednotnom trhu nastala, ale máme tri smery e, politík na zavedenie homogénnych pravidiel pre všetky finančné inštitúcie na jednotnom trhu, ktoré e, pri súčasnom implementovaní záverov e, G20 na vytváranie zdravších a odolnejších finančných trhov a takisto vytvorenie jednotného orgánu pre dohľad e, nad eurozónou a snaha posilniť e, pozíciu finančných e, inštitúcií v Európe. Integrácia finančných trhov v Európskej únii teda narastá, kým na globálnej úrovni situácia skôr stagnuje. To treba povedať ako prvú pripomienku. My sa teda snažíme určitú nápravu situácie finančných trhov a funguje to. Ja som e, hovoril o tom spoločnom výbore. Ten združuje tri orgány pre dohľad a zaoberá sa otázkami, ktoré sú relevantné naprieč celým sektorom, vytvárajú sa vyhodnotenia rizík, čo sa takisto robí spoločne a takisto sa rokuje o regulačných opatreniach, sekuritizácii, trhových infraštruktúrach a podobne. Takže aj tá spoločná práca postupuje pomerne dobre. Ja by som teraz chcel hovoriť o troch oblastiach. oblastiach banky, potom e, Únia kapitálových trhov a ešte nové technológie. O tom sa doposiaľ moc nehovorilo. To súvisí s reguláciou na jednej strane a štruktúrami finančných trhov na druhej strane. Takže banková únia do istej miery to súvisí s tým, čo ste povedali, pán predseda, na začiatku. Banková únia e, prináša väčšiu potrebu regulácie a príslušné orgány sa potýkajú s rôznymi problémami pri aplikovaní rôznych nariadení podľa toho, kde majú banky svoje sídla. Ide tu o otázky, ako e, sú napríklad postupy pri autorizácii, vydávaní povolení, potom požiadavky subordinácie a podobne. Na druhej strane máte pravdu, že máme veľmi rozmanitý ekosystém na našom finančnom trhu a mali by sme sa vyhnúť nejakým univerzálnym rámcovým riešeniam. A preto je čoraz dôležitejšia proporcionalita. Ide o to, aby sme vytvorili homogénny európsky rámec, ktorý sa vie prispôsobiť potrebám podľa špecifických situácií bank. Takže toto je jedna z víziev a na túto tému takisto vydáme aj diskusný dokument, ktorý o tomto bude pojednávať. Druhým aspektom bank je to, o čom ste tiež hovorili, pán predseda. My sme urobili veľa na dokončenie finančných reforiem. Tento rok zverejníme dokument, e, ktorý bude zhrňať primárnu legislatívu, sekundárne pravidlá, usmernenia a všetko to, čo vytvára e, spoločný rámec e, pre plnenie balíku G20. To už máme skoro dokončené. A pokiaľ ide o opravu, nápravu bankového sektora, ten spočíva na takých troch pilieroch. Jednak identifikovanie problémov a takisto e, riešenie bilancií. Takže my sme urobili pomerne dosť, e, pokiaľ ide o posilnenie bankového sektoru, ale ešte stále zaostávame v prispôsobovaní sa situácii. To zlepšenie už nastalo, napríklad miera nesplácaných úverov klesá, ale tempo zlepšovania je pomalé. Takýmto spôsobom nedosiahneme úroveň, ktorá bola pred krízou, povedzme 8 až 9 rokov dozadu. A na toto som chcel upozorniť, napríklad rovnováha medzi reguláciou a rastom. Veľa pozorností sa venuje tomu, aké sú kapitálové požiadavky, ale nehovorí sa toľko o tom, že v tom prispôsobovaní sa máme určitý sklz. Banky teda nie sú schopné plniť svoju kľúčovú funkciu požičiavať peniaze do ekonomiky. My už sme zverejnili správu s tromi takými hlavnými líniami. Jednak ide o posilnenie dohľadu a tlaku zo strany dohľadu, po druhé zlepšenie národných právnych rámcov, práve pokiaľ ide o nesplácané úvery. Vieme, že sú určité mm, lehoty na riešenie takýchto prípadov a e, treba rozvinúť takisto aj efektívnejšie sekundárne trhy. Nesplácané úvery nemožno efektívne riešiť, keď nebudú fungovať práve takéto sekundárne trhy a keď nebudú dostatočné zdroje na investovanie do takýchto trhov, nemáme na to ani dostatok informácií a štruktúr. Takže my navrhujeme, a ja osobne som takého názoru, a o tom som hovoril aj v Luxemburgu, že keď sa pozrieme na všetky krízy v Japonsku, v severských krajinách, v Spojených štátoch a takisto aj v Európskej únii, v Írsku, v Španielsku, tam všade bolo veľa takýchto e, nesplásaných úverov a myslím, že je potrebné vytvoriť spoločný európsky e, prístup k spoločnostiam na riadenie aktív, tak aby sme riešili aj otázku požičiek. A teraz Únia kapitálových trhov Hugo už o tom povedal veľa, ja dodám len niečo. Je jasné, že kríza ukázala, že Európska únia do značnej miery závisí od bankového financovania. Ak toto nefunguje, tak potom má problémy aj európske hospodárstvo. Je to teda veľmi dôležité pre hospodárstvo aj zdieľanie rizík je to teda kľúčový projekt a komisia má pravdu, že je to ešte dôležitejšie pre menovú úniu než pre jednotný trh ako celok. Aj tu sme vykonali prácu na podporu komisie a takisto aj na pôde parlamentu sme hovorili o sekuritizácii, o e, príslušnej regulácii finančných e, trhov, o penzijných produktoch, e, ktoré sú veľmi dôležitým prvkom z hľadiska dlhodobých úspor a investícií a takisto sú dôležité pre integráciu trhu. Pokiaľ ide o nové technológie, vidíme veľmi rýchly technologický pokrok a výzvy. Na trh sa dostávajú noví hráči, startupy a aj veľkí giganti, ktorí predtým neoperovali vo finančných službách. Toto je do istej miery dobrá správa. Malo by to byť prínosom pre spotrebiteľov finančných služieb, pokiaľ ide o prístupnosť a cenu takýchto finančných služieb, ale regulátori musia zabezpečiť, aby boli spotrebitelia chránení, aby boli platby bezpečné a aby sa udržal ten žiaduci perimeter regulácie. To my robíme každý rok je organizovaný Deň spotrebiteľov. My sme sa naposledy zaoberali veľkými dátami, to znamená používaním osobných údajov z celého radu zdrojov. Pracujeme teda v tejto oblasti a vítame takisto aj iniciatívu Európskeho parlamentu v oblasti fintech, aj tomu chceme prispieť. Takže zatiaľ z mojej strany toľko. Rozhodnutie Spojeného kráľovstva odísť z únie prinesie celý rad dôležitých otázok pre finančné trhy aj regulátorov v Európskej únie a my to budeme veľmi pozorne sledovať. Ďakujem vám. Ďakujem a teraz pán Bukhard Balc. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Pred rokom v plene Európskeho parlamentu sme hovorili o správe o európskom regulovaní finančných trhov a veľkou väčšinou sme ju schválili. Hugo Bossi a komisia sledovali celý tento proces a potom sme začali aj tzv. call of evidence, e, pre výzvu na predkladanie dôkazov. Ciele nášho parlamentu boli jasné a komunikovali sme to komisii aj európskym dozorným orgánom. Poznajú naše priority. Sme za rozsiahlú štúdiu o dopadoch, o regulácii posledných rokov. Takisto chceme preskúmať e, účinno, účinnosť e, financovania skutočného reálneho hospodárstva. Takisto chceme skúmať e, konkurencieschopnosť Európy na medzinárodných trhoch a prístup na základe hodnotenia rizika. Po rokoch finančnej krízy náš výbor pre hospodárske a menové záležitosti chcel si urobiť prehľad o tej skladačke najrôznejších legislatívnych iniciatív e, na rôznych úrovniach. Chceme poskladať tú skladačku. Chceme vedieť, kde plníme naše ciele v regulačnej oblasti a kde ich neplníme, kde musíme ešte veci vylepšiť alebo doplniť. Alebo potom sú aj také oblasti, kde, kde sa duplikuje práca, kde je tá legislatíva príliš zložitá, mnohovrstevná. Európska Komisia si dala sama cieľ v rámci Better Regulation preskúmať lepšie vždy um, ex post uh, účinnosť legislatívy, ktorá bola v minulosti schválená. A chcem na to poukázať a chcem to komisii ešte raz na tomto mieste pripomenúť. Útvary komisie koncom novembra nám predložili spomínaný Call for Evidence výzvu na predkladanie dôkazov, ale myslím si, že táto práca prišla skrátka. Komisia, ako hovoríme po nemecky, eh, na to išla veľmi opatrne, eh, bez veľkého nadšenia a premeškala možnosť zistiť, eh, aké sú nedostatky v implementácii súčasnej legislatívy. Nepredložila holistický koncept, ktorý by mohol byť základom pre ďalší rozvoj únie kapitálových trhov a pre implementáciu bankovej únie. A preto opakujeme a budeme neustále zdôrazňovať dôležitosť tých štúdií a hodnotení dopadov ex ante aj ex post, lebo iná, in, iba tak zistíme, či tá legislatíva naozaj vedie k finančnej stabilite a či pomáha finančnému sektoru. Musí tu byť rovnováha medzi záujmy, záujmami e, európskych trhov a malých a veľkých trhových hráčov. Naše uznesenie Európskeho parlamentu uvádza ešte ďalšie dôležité body. Sme za to, aby sa robila pravidelná kontrola proporcionality. Takéto kontroly by sa mali robiť minimálne raz ročne útvary komisie vo svojom oznámení uviedli legislatívne návrhy, ktoré by mali byť takto preskúmané. Ekon to samozrejme preskúma pozitívnym spôsobom, keď budeme rozhodovať o sektorálnej legislatíve. Ale chcem zdôrazniť, že náš prístup, prístup je holistický my sme za široký rámec pre proporcionalitu, ktorý bude pokrývať všetky finančné sektory, sektory, či už je to malé bankovníctvo, malé poisťovníctvo alebo správa menších aktív. Nejde o to, ako je to zabalené alebo prezentované, ide vždy v konečnom dôsledku o obsah. Preto chcem ešte dnes využiť možnosť eh, apelovať na komisiu pozitívne samozrejme, aby bola dôkladná a aby e, schváľovala proporčnú, primeranú legislatívu. Tretia dôležitá vec, v našom uznesení sme sa vyslovili aj za koherentný prístup k tretím štátom. Teraz je to zlátanina v našej finančnej legislatíve a zaobchádzanie s tretimi štátmi je nelogické od prípadu k prípadu. Nevieme to odôvodniť pred našimi partnermi. Podmienky pre tretie štáty, ktoré stanovujeme pri ich prístupe na náš e, trh, sú odlišné podľa finančného sektora, podľa e, obdobia schválenia, podľa e, momentálnej politickej situácie. Ale myslíme si, že by tie podmienky mali byť rovnaké a jednotné. Bolo by to transparentnejšie, spolahlivejšie. A toto sa má takisto skúmať v tých posúdeniach vplyvov ex ante. Čaká nás vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ a to je téma, ktorá nás bude zamestnávať e, v najbližších dvoch, troch rokoch a bude určovať tón našej práce. No a nedávno sa začal ďalší veľký tlak zo strany USA. K tomu sa bohužiaľ komisia vo znamení nevyhlásila, to nevyslovila a to mi je veľmi ľúto. Štvrtá pripomienka v našom uznesení sa vyslovujeme za lepší a transparentnejší legislatívny proces. A tu e, si myslíme, že má dôležitú prácu odviesť komisia. Ona má právo legislatívnej iniciatívy, je dôležité aj, ako vnímajú ľudia zvonka bruselskú legislatívu. Európske dozorné orgány tu takisto musia vstúpiť e, do procesu. V minulosti v našom výbore sa konali veľmi živé diskusie s európskymi dozornými orgánmi. No a máme tzv. skrutiný slot každý mesiac, kde vykonávame e, svoje právo spolulegislatora v oblasti delegovaných a vykonávacích aktov a doplnkovej legislatívy. A máme tu problém trošku s voľným výkladom mandátu, ktorý vidíme často práve v týchto európskych dozorných orgánoch. Takisto máme problém s tým, keď sa predkladajú komisii predbežné návrhy legislatívy, ale nepredkladajú sa zároveň Európskemu parlamentu. Takisto nám vadí, keď legislátor uloží určité úlohy, ktoré nie sú včas splnené. Ale chcem tu poznamenať, že to nie je vždy chybou komisia alebo dozorných orgánov. Andrea Enria a takisto eh, ESMA a IOPA budú asi na túto moju kritiku reagovať. A v minulosti toto bol problém eh, nie v EBA, ale v tých druhých dvoch dozorných orgánoch sa vyskytli konkrétne prípady, kde došlo medzi nami k stretom názorov. No a na záver musím povedať, že veľmi vítam túto dnešnú diskusiu s šéfom EBA a takisto šéfom a, a s Európskou komisiou a s poslancami národných parlamentov. Kolegyne, kolegovia, vidíte, že my e, pravidelne e, vedieme živý dialog s komisiou aj s EBA. Európsky trh to je súhra rôznych úrovní a rôznych orgánov a e, e, príslušnosti. No a musíme všetci ťahať za jeden koniec, aby to fungovalo dobre. Ďakujem vám. Ďakujem vám, pán Buchat Balc. A teraz ďalší rečníci z Národných a Európskeho parlamentu, pán Keller, EPP, pani Keller. Ďakujem, pán predseda. Ak dovolíte, chcem sa vyjadriť k otázke e, dôsledkov Brexitu. Pán Hugo Bassi, e, pán predseda EBA poukázali na problémy a pripomenuli ste fragmentáciu a dezintegráciu kapitálových trhov mimo EÚ. Finančný sektor Británie nedávno oznámil, že sa vzdáva požiadavky e, tzv. pasportovacích práv a chcú sa radšej sústrediť na e, sektorovo špecifické dohody priamo, priamo zacielené, nechcú iba štátu tretej krajiny, ale nenárokujú si už ehm, tzv. práva, na tzv. práva finančných pasov. Pod vás, aký je hlavný záujem európskeho finančného sektora Európskej 27? Ako by sme mali um, ostať dôveryhodný? um, aké sú hlavné témy, ktoré by sme mali riešiť v rokovaniach s Britániou, aby sme neohrozili bezpečnosť tohto trhu, pretože tu ide o rôzne témy a ide tu hlavne o to, o to britské právo, ktoré sa doteraz aplikovalo. Pán Guelieri, uh, e, Taliansko za SAD, nech sa páči. Yes. Áno, ďakujem vám. Myslím si, že všetci rečníci za predsedníckým stolom sú presvedčení o tom, že proces bankovej a kapitálovej únie je veľmi dôležitý. Môže to mať e, veľmi pozitívne výsledky pre e, celú Európu, pokiaľ ide o verejné blaho. Proces e, únie kapitálových trhov je ešte v začiatočnej fáze, ale akékoľvek oneskorenie môže byť nebezpečné. Vystavuje, vystavuje nás to určitému riziku, dokonca aj z hľadiska ďalšej existencie eura. Treba podniknúť určité opatrenia a tie možnosti sú zrejme. My ešte nemáme žiadne fiskálne mechanizmy na riešenie kríz a záruky pre vklady. Ten projekt bol e, zmrazený pred niekoľkými mesiacmi a to e, vzbúdza obavy. V prípade krízy by jednotlivé krajiny museli situácii čeliť sami. To už sa stalo v roku 2009 a 2010 a malo to veľa negatívnych dôsledkov. Treba teda zdôrazniť, že európska schéma na zabezpečovanie vkladov je veľmi dôležitá, treba ju dokončiť. Existuje legislatívny návrh, ale ešte dôležitejšie je implementovať eh, mechanizmus, jednotný mechanizmus riešenia e, sporov. E, toto je veľmi dôležité, aby sa zabezpečili vhodné podmienky pre podnikateľov a aby sa stabilizoval finančný sektor. Keď sa pozrieme na históriu bankovej krízy, tak e, vidíme, e, že ten mechanizmus e, na riešenie kritických situácií nezafungoval vtedy ani dnes ešte nie je dostatočne silný. Takže treba takýto mechanizmus posilniť. Tak, aby sa vytvorili určité záchranné mechanizmy pre eurozónu banková únia by tak bola stabilnejšia a odolnejšia. Ten e, európsky mechanizmus stability by sa mal naďalej rozvíjať, ale samozrejme v súlade s demokratickými pravidlami a pravidlami e, skladania účtov. Ja sa chcem teda spýtať na to, či máte nejaké riešenie na tento problém. Eurozóna totiž e, dnes nemá e, fiškálne mechanizmy, ktoré by riešili situácie, o ktorým som hovoril. No, dúfam, že e, také situácie ako finančná kríza opäť nenastanú. Ďakujem. Ďakujem vám. Ori Westlund, Švedsko, SAD. Prosím, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Je veľmi dôležité, že existuje voľný pohyb kapitálu, pracovnej sily a tovaru a to samozrejme má veľmi pozitívne výsledky. Keď sa pozrieme na rámec pre finančné a kapitálové trhy, tak tam existujú určité problémy. A ja chcem upozorniť na to, že sme nevenovali dostatok času tomu, čo sme mali robiť v tejto oblasti aj v iných oblastiach. To znamená, že sme sa mali snažiť zamedziť príliš komplikovanej regulácii. Vo Švedsku je to veľmi aktuálna otázka Finančné a kapitálové trhy vo Švédsku sú zložené najmä z veľkých hráčov, hoci sú tam aj menší hráči, ktorí e, majú problémy držať krok s novou reguláciou. Je teda potrebná proporcionalita vo všetkých návrhoch, ktoré komisia predkladá a treba zabezpečiť, aby sa tie návrhy v parlamente ešte ďalej neskomplikovali. Ja som v minulosti pracoval v Rade pre konkurenciu a hospodárskú súťaž. My sa vo Švedsku snažíme veľmi usilovne zavádzať lepšiu reguláciu. A to s cieľom zlepšiť a zjednodušiť regulačný rámec ale tie návrhy, ktoré prichádzajú zvonka, nám situáciu komplikujú. Ako dosiahnuť stabilný systém, s dobrými pravidlami pre finančné a kapitálové trhy a zároveň zmenšiť komplikovanosť tohto systému, najmä pre menšie finančné inštitúcie. Ďakujem vám. Ďakujem. Miguel Viegaš, Európsky parlament GUE. Ďakujem, pán predsedajúci. Tá moja otázka nie je smerovaná e, žiadnemu z e, konkrétnych rečníkov, ale súvisí e, s jednou otázkou, ktorá nám robí starosti. Vytvorila sa banková únia aby bojovala proti príliš veľkým subjektom a ich e, bankrotom, ale de facto táto banková únia podporuje koncentráciu v bankovom sektore. To znamená, že zhoršuje to, čo e, bolo prvotným dôvodom na vytvorenie bankovej únie. To je prvý aspekt. A druhý aspekt sa týka oslabenia tendencie, ktorá bola zrejmá na začiatku finančnej krízy, to znamená zvýšenie regulácie finančného systému. E, v tejto chvíli tá regulácia sa opäť oslabuje, a to na úrovni legislatívy, ktorá sa týka bankového sektora, s cieľom napríklad zabezpečiť jeho konkurencieschopnosť vo vzťahu napríklad k americkým bankám a zároveň sa vynárajú nové e, finančné produkty, ktoré vlastne viedli k finančnej kríze a teraz sa znova objavujú ako vlastne základné prvky e, v snahe pomôcť oživiť investície. To sú teda riziká, ktoré opäť sa začínajú negatívne prejavovať e, v Európskej únii a vytvárajú predpoklady pre podobnú finančnú krízu, ako nastala v roku 2007 a 2008, zasa v budúcnosti. Ďakujem. Kristos Stajkuras, Grécko EPP. Ďakujem, pán predseda. Ako ste povedali, máme veľmi ambiciózny projekt, projekt bankovej únie a finančnej únie. Počas gréckého predsedníca sme už rokovali o dvoch e, pilieroch bankovej únie. Teraz je tu tretí pilier. Potrebujeme funkčný systém garancie vkladov v Európskej únii, ktorý by na začiatku bol takým doplnkom k národným systémom a potom by sa stal spoločným systémom pre všetkých. Vychádzame z návrhov e, Európskej komisie z roka 2015. Ale ide o to, aby tie návrhy neboli príliš byrokratické a aby boli dostatočne efektívne a aby nemali nežiaduce dôsledky. Potrebujeme zároveň nové legislatívne návrhy, ktoré vychádzajú z osvedčených praxí na medzinárodnej úrovni a ktoré posilnia bankový sektor tak, aby sa obmedzili rizika. Je dôležité zabezpečiť princíp proporcionality. A zároveň je potrebné dosiahnuť akúsi realistickú úroveň, pokiaľ ide o potrebu spoločenského kapitálu. Kapitálová únia by mala umožniť financovanie podnikov, najmä malých a stredných podnikov, najmä v dobe, keď sa počet úverov, ktoré banky dávajú, znižuje. Mali by sme sa zaoberať aj modernizáciou rámca na ochranu investorov. jednak pokiaľ ide o bezpečnosť vkladov a, ako, a, a o bezpečnosť systému ako takého. Ďakujem. Ďakujem vám. E, João Galamba, Portugalsko, SAD. Dobre, po, dobrý deň. Mám dve otázky na pána Andrea Enria. Nadviažem na to, čo povedal E, talianský kolega o tom, že sme ešte stále niekde e, na pol cesty, nemáme e, ten systém fiscal backstop, Aby sme pokročili v tejto oblasti, je potrebné definovať ďalšie požiadavky na kapitál a banky. Otázka je, či takýmto postupom nevytvárame väčšiu nestabilitu Hovorili ste o potrebe e, regulácie aktív, predaja aktív. Otázka je teda, či to náhodou nevytvára ďalšie tlaky na bankový systém. A potom tu e, máme otázku ďalších e, požiadaviek, ktoré súvisia s reguláciou verejného dlhu. Vieme, že všetky bankové systémy a menové únie potrebujú mať aktíva bez rizík, aby mohli fungovať. Ak teda z tejto oblasti vylúčime e, verejný dlh, tak e, ako tá situácia bude vyzerať. No a potom ešte druhá otázka, alebo druhá, druhý okruh otázok. Ak e, sa vytvorí nejaký fond, ktorý odkúpi tzv. non-performing Loans, eh, kto to bude eh, financovať. Nevyhnutne eh, tu nastanú určité obmedzenia, pokiaľ ide o kapitálové financovanie. Aké budú dôsledky takéhoto postupu? Ako sa to môže odraziť napríklad na stabilite Európskeho bankového systému? A potom ešte posledná vec. Vy ste včera prišli s návrhom, e, ktorý je skôr, bol skôr osobnej povahy a nie inštitucionálnej povahy. To znamená konsolidovať e, aktíva bank. Ide o to, aby sa e, konsolidovali len dočasne, kým sa situácia nezlepší. Neznamená to však, že je to v podstate len spôsob, ako oddialiť riešenie. Ďakujem. Takže vypočuli sme si veľa zaujímavých príspevkov a otázok a ja navrhujem, aby sa rečníci ujali odpovedi, ale prosím vás o stručnosť, pretože je to druhé kolo a musíme skončiť o jednej. Ďakujem. Väčšina mm, týchto otázok e, je smerovaných skôr na pána Enriu. Budem stručný. Proporcionalita tu ste spomenuli viackrát a môžem vás uistiť, že sa na to pozeráme e, širokouhlovým pohľadom, proporcionalita pre banky, pre poisťovateľov, e, pre správcov aktív, e, pre všetky tieto subjekty hľadáme primeranú proporcionalitu. Áno, je to naliehavá vec, komisia sa snaží zo všetkých síl, ale viete, že v európskych inštitúciách legislatívny proces je trošku dlhý, komplikovaný, máme ten systém, ktorý poznáte, takže niekedy to trvá naozaj dlho. Dlhšie, než by sme si my sami želali. Pokiaľ ide o Brexit, poviem iba toľko, že nemôžem naozaj povedať, aké budú témy v rokovaniach, ale pre nás e, z pohľadu únie kapitálových trhov je dôležité to, že podľa nás, ak a keď e, Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ, tak potom pre zvyšných 27 to bude ešte palčivejšou otázkou. Je, bude potrebné naozaj e, vybudovať úniu kapitálových trhov, každý bude potrebovať integrovaný trh v rámci Európskej 27. To je náš záver z technickej perspektívy. Tá únia kapitálových trhov bude po Brexite ešte potrebnejšia ako teraz. Toľko k tomuto bodu, všetko z mojej strany. Teraz Andrea Enria, nech sa páči. Ďakujem, zaznelo veľa zaujímavých otázok, ktoré by si ale vyžadovali veľa času, takže stručne Pokiaľ ide o ten podnik pre správu aktív, ktorý bol spomenutý v poslednom komentári, samozrejme, ak má kniha, banka tieto e, aktíva vo svojom účtovníctve a nezodpovedajú e, trhovej hodnote, tak musia byť donútení, aby to tam zapísali s reálnou hodnotou. E, toto nie je vlastne dobré ani pre banku samotnú, ani pre jej zákazníkov. Ak potom pretože náš návrh nespočíva v tom, aby sme len kopali tú plechovku na ceste pred sebou. Chceme mať efektívny sekundárny trh, aby bolo možné združením aktív prejsť na lepší sekundárny trh, kde budú ceny lepšie ako dnes. Chceme teda vytvoriť premostenie, chceme bankám umožniť predávať za ceny, ktoré budú reflektovať trhové ceny. Chceme urobiť zmenu za 3 roky približne a potom banky, ak budú ceny vyššie ako cena transferu, budú e, kompenzované. No a v tomto prípade to je štandardný postup na DG Competition z pohľadu hospodárskej súťaže ak banka nebude schopná e, tú situáciu zvládnuť, dojde k štátnej pomoci, bola by to štátna pomoc potom a sa budú musieť uplatňovať pravidlá pre štátnu pomoc a EBRD. Súčasný rámec by teda mal fungovať a mali by sme vytvoriť premostenie k efektívnemu sekundárnemu trhu, aby tieto aktívy mohli byť riešené za ceny, ktoré reflektujú ich skutočnú ekonomickú hodnotu. Pokiaľ ide o dokončenie bankovej únie, ja chápem, že je tu tlak, že mnohí chcú finalizovať tie neuzavreté časti, ale nemali by sme podceniť ani to, čo už bolo urobené doteraz. To, je, to sú obrovské pokroky uznanie problémov s kvalitou aktív, e, integrácia systému, integrácia dohľadu a tak ďalej. Napríklad režimy ochrany vkladov um, by boli dôležitou zložkou tohto systému v dlhodobom výhľade. Vklady v minulosti odchádzali z krajiny a to je negatívne pre celý systém, škodlivé. Uh, Uvedomme si, že tie iné prvky, ktoré sme už dali do systému, by mali znížiť pravdepodobnosť takýchto udalostí. Vy nechcete takú situáciu, predsa, v ktorej banky budú potrebovať verejné peniaze alebo aj samotné využívanie režimov na ochranu vkladov, to by mala byť výnimka, pretože banky sú dnes lepšie kapitalizované a sú tu opatrenia mnohé, ktoré nastúpia predtým, než nastúpi samotný bail-in, záchrana zo strany investorov. No a ešte jedna pripomienka. Komplikovaná legislatíva, regulácia. Chcem vás upozorniť na fakt, že v 90. rokoch sme začali s Bazilejom 1, ten mal 40 strán. Veľmi jednoduché nariadenie, ale potom sa stalo to, že banky vypracovali naozaj veľmi komplitné štruktúry ako sekuritizácia, back-to-back -back operácie, na to, aby obišli bazilejskú legislatívu. A vlastne legislatíva musela držať krok s tým, čo sa reálne dialo na trhu a preto musela byť e, ďalšia legislatíva už zložitejšia. Áno, kapitál, môžeme povedať, že chceme len um, common equity, ale e, v reáli existujú oveľa e, komplexnejšie kapitálové štruktúry, ktoré musíme riešiť v tej legislatíve. Čiže legislatíva je komplikovaná preto, lebo reaguje na to, čo sa deje na trhu. Ale samozrejme máte pravdu, keď to hovoríte. Tá legislatíva musí byť primeraná, e, aby komplikovaná legislatíva nezaťažovala príliš menšie banky. Také pravidlá ako fintech napríklad. Niečo také ako fintech by malo existovať v regulácii digitálna príručka s pravidlami, ktorá by umožnila bankám zvoliť si pravidla podľa svojho biznis modelu, podľa svojej rizikovosti, podľa e, svojej súvahy, štruktúry súvahy a tak ďalej a vybrať si tie pravidla, ktoré sa uplatňujú na nich my sme ale vypočítali, že malé banky musia splňať iba 10 požiadaviek na reportovanie, ktoré musia splňať väčšie banky. Takže keď sa niekto stiažuje na prílišne, prílišné e, legislatívne bremeno, treba si uvedomiť, že už teraz je to proporčne rozdelené medzi malé a veľké banky. A ďalšia vec, um, sú tu veľké tendencie smerom k deregulácii, Eh, v USA najmä, ale aj v iných jurisdikciách. Ale ja si myslím, že ešte to tak nie je. Návrh o sekuritizácii napríklad. My sme sa naozaj snažili sformovať tento návrh, aby sa vytvoril dobre fungujúci sekuritizačný trh, ale bezpečnejším spôsobom, ehm, aby ten trh neobsahoval eh, páku, aby bol transparentnejší, aby tam boli prehľadné tie aktíva a tak ďalej. Toto je teda tá opravná práca, ktorú robíme, ale my nechceme sa vrátiť do obdobia pred krízou. O to nám nejde. Burkhard Balc, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem nadviazať na pána Enriu. Ja tu takisto nevidím tie čierne mračna nad Európou nie je tu taká obrovská hrozba deregulácie. Možno, že vidíme čierne mračná, pretože je zima, ale nie, nemyslíme si, že to ide týmto smerom. E, deregulačná ofenzíva sa tu zatiaľ ani len nejakým náznakom neobjavuje. Niektoré politické síly e, to stále opakujú, upozorňujú na to, ale ja si myslím, že nie. 6-7 rokov veľmi intenzívne sme pracovali na tejto legislatíve vo, výr- vo parlamentnom výbore. Robili sme reguláciu finančného trhu a mali by sme sa pozrieť teraz, ako to zapada do širšieho kontextu, do tej celkovej skladačky. Mala by sa urobiť in- interná kontrola tej finančnej legislatívy, ktorá bola schválená. K téme Únia kapitálových trhov Ugo Bassi má úplnú pravdu. Takýto veľký projekt je dôležitejší ako kedykoľvek predtým. Spojené kráľovstvo odíde z EÚ a preto je dobré, že komisár pre finančné trhy, pán Dombrovský, zopakoval ešte raz, že on vo svojej funkcii tento projekt e, bude e, presadzovať s takou vehemenciou ako jeho predchodca Lord Hill. Pretože tento projekt potrebujeme. A Únia kapitálových trhov musí samozrejme musí byť vytvorená pre Európsku úniu. Nesmieme tu urobiť chybu, že tak dobrý, zmysluplný projekt presadíme, ale na druhej strane tie veci, ktoré sme už predtým presadili v Európe, e, týmto novým projektom spochybníme. To nechceme dopustiť. Únia kapitálových trhov bude potrebovať financovanie, ale to nesmie e, znamenať, že tradičné spôsoby financovania ako bankové úvery oslabíme. K tomu nesmie dôjsť. A jedna vec je takisto jasná. V Európe viac ako 70 všetkého financovania poskytujú ešte stále banky. A aj o tom musíme hovoriť, e, keď budeme vytvárať úniu kapitálových trhov. Tieto klasické spôsoby financovania musia ostať dôležité. No a pokiaľ ide o kapitálové požiadavky, kolega z Portugalska o, o tom hovoril, či, či sú potrebné. No to je napínavá, zaujímavá otázka. Ja sa domnievam, že v ďalšom bazilejskom kole, e, v štvrtom kole budeme presne o tomto musieť hovoriť. V súčasnosti žijeme v neistote, nevieme, čo USA chystajú a preto ja osobne nie som dnes schopný povedať, ako to bude ďalej. A ja si nemyslím, že by sme mali schváľovať ďalšie e, kapitálové požiadavky k tomu, čo už e, je zakotvené. Ďalšia otázka Brexit. Kolegyňa Keller z Francúzska položila zaujímavú otázku, aké záujmy tu majú trhy. Musíme sa pozrieť veľmi presne na trhy, ktoré ostanú v EÚ po Brexite. A tieto záujmy by sme sa mali snažiť potom v rokovaniach so Spojeným kráľovstvom presadiť. Londýn určite bude naďalej najdôležitejším finančným centrom aj po vystúpení z EÚ, ale to nemusí znamenať, že Európska únia by si nemala presadzovať svoje oprávnené záujmy. Napríklad európsky clearing – to je taká téma. Neviem si predstaviť, že by tieto zúčtovacie operácie e, mali ostať v Londýne po tom, čo Spojené kráľovstvo už nebude členom EÚ. Ďakujem. Poslední piati rečníci sú na zozname. Máte maximálne dve minúty. Ralf Brinkhaus e, za EPP Nemecko. Ďakujem, pán predseda, ďakujem Nemecko tu má tri témy. Regulácia. My máme veľa stredne veľkých bank a dvojitá proporčnosť musí byť dodržiavaná, čiže malé banky by mali byť tiež dozorované a nemali by splňať iba ohlasovacie povinnosti. Nemali by sme ale ničí tieto malé banky na úkor veľkých bank. Druhá téma ochrana vkladov. V Nemecku sa akceptuje, že toto bude tretí pilier, ale máme problém s tým časovým plánom, proti tomu existuje odpor, lebo si myslíme, že prvý a druhý pilier bankovej únie ešte nie je dostatočne dobre vybudovaný, ešte nie je dôveryhodný dosť na to, aby sme sa mohli baviť o treťom pilieri. No a máme tu ešte reálne problémy. Mnohé bankové súvahy sú ešte plné štátnych dlhopisov, nemajú e, na to kapitál e, na vyváženie a e, nie sú tu ohraničené rizika v prípade dlhopisov, lebo potom ochrana dlhopisov sa bude používať ako ventil pre nepriame financovanie štátov. Máme v Nemecku takisto veľa nesplatených dlhov z minulosti, nesplatených úverov a keď sa pokúsime to zapracovať tieto nesplatené úvery do spoločného, spoločnej ochrany vkladov, to nie je tá správna cesta. My nemáme ešte etablované štruktúry riadenia e, v Nemecku, ktoré by zabezpečili, že, vysoká, e, že sa bude e, robiť vysoká angažovanosť, pardon, že sa vyhneme vysokej angažovanosti v MPL. No a pokiaľ ide ešte o tie problémové úvery, a fond pre ne na prvý pohľad. To e, znie dobre, ale obávam sa, že to bude viesť e, k tomu morálnemu problému, že tie banky si nebudú ohodnocovať vlastné rizika správnym spôsobom. A to nebude iba jednorázová záležitosť. Dodatočne budú určité dobré dôvody na to, aby sa z dočasného mechanizmu stal trvalý. Mnohí to potom budú chcieť presadzovať, ale to, to by sme uh, nevyriešili správnym spôsobom. To vnímame kriticky. Ďakujem. Ďakujem. Enrico Briante Dias, eh, Portugalsko, SAD. Dard. Dobre popoludne. Mám tri stručné otázky. Poprvé, fragmentácia eh, trhov s štátnym dlhom a dôsledky, ktoré to má na kapitálové rezervy bank v Európskej únii. My sme pod veľkým tlakom, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky a toto samozrejme je veľmi významné pre solidnosť, pevnosť bankového systému v Európe. My sme neriešili problémy bankového sektoru, pretože sme, pretože sme e, odkladali riešenia ako backstop a garancie e, vkladov. Všetci chceme, aby daňoví poplatníci neplatili za to, čo sa stalo e, s bankami, ale bohužiaľ situácia je opačná. A to platí aj pre Portugalsko. Nakoniec tieto problémy zaplatili daňoví poplatníci. A to v dôsledku rozhodnutia regulačných orgánov a Európskej e, centrálnej banky. To má samozrejme dôsledky pre hospodárskú súťaž. Čo teda môžeme urobiť, aby sme zvýšili kontrolu a zrýchlili implementáciu tých základných pilierov bankovej únie? Po druhé, chcem poukázať na e, smernicu e, o perspektívach e, prospektus. Hodnotenie tejto smernice zo strany Portugalska je pozitívne a zároveň treba povedať, že revízia tejto smernice prospektus nie je dostatočná na to, e, aby sa e, dostatočne e, regulovalo vydávanie dlhopisov. Mali sme urobiť viac a ja by som sa chcel spýtať, či sme náhodou nepremeškali príležitosť na oživenie kapitálových trhov ako základného nástroja na oživenie in, investícií práve v dôsledku toho, ako sme pristupovali k tejto smernici. Thank you. Uh... Ďakujem pekne. Gerozimos Baluras z Grécka, z GUE, nech sa páči. Ďakujem pekne. Banková únia, nemôže fungovať a la carte. Európska schéma ochrany vkladov by mala byť zárukou, pretože tu ide o záruku pre všetky členské štáty, to povedie k stabilizácii európskeho bankového systému. Nikto s tým nemôže nesúhlasiť. A preto sa musíme pohnúť dopredu, pokiaľ ide o tretí pilier, pokiaľ ide o konkrétny časový harmonogram. Bude sa to musieť spustiť v najbližších šiestich rokoch, aby tí najmenší vkladatelia boli ochránení. Môžu mať síce určité ťažkosti, ale týmto sa urobí všetko preto, aby mali tie vklady zabezpečené a aby krajiny odali nejakým systemickým šokom. Takisto nesmieme zabúdať na to, že sú tu viaceré miery úrovne ochrany v rámci rozlišných bankových systémov v Európe a to povedie k transferu kapitálov z juhu do, severného, do bezpečného severu, ak to tak môžem povedať, a bude to súvisieť aj s určitým problémom na úrovni likvidity, ak občania majú mať určitý pocit bezpečia, tak ak tie banky majú fungovať za normálneho režimu, tak budú jednoducho fungovať v rámci business as usual, ako to povedal pán predseda, budú dávať požičky teda malým a stredným podnikom. A posledná otázka, čo si myslíte o tom omeškaní, ktoré sa týka spustenia tohto projektu a pokiaľ ide o to, že sú tu niektoré banky, ktoré sa to snažia zastaviť. Ďakujem pekne pán Coburn za FDD z Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne pán Gualtieri. Ja zareagujem na to, čo povedal pán Enria. On povedal, že je tu negatívny pohľad európskych trhov v Hongkongu. Nie som prekvapený, predovšetkým po Brexite. Avšak Európska únia s touto nadmernou reguláciou a predpismi jednoducho ide nesprávnym smerom. Zamysleli ste sa nad tým, že by ste sa do toho nevmiešavali a nehali, aby biznis fungoval sám o sebe, pretože nadmerná regulácia zabíja trh a prenecha, treba to nechať na úrovni členských štátov. Preto trhy prešli do Spojeného kráľovstva, ktoré jednoducho nie je až tak zaťažené a Brexit tento proces ešte urýchli. Centralizácia, dámy a páni, je nebezpečná. Potrebujeme viac integrácie sa rovná väčším rizikám. Ak tu bude kríza, tak niektoré banky v niektorých krajinách odlišnými systémami môžu prežiť. Avšak ak budú všetky podobné a prepojené, tak jednoducho pôjdu ku všetky rovnaké. Ako napríklad Titanic. Treba si uvedomiť, že Titanic nebol až tak strašne poškodený a predsa išiel ku dnu hovoríme o Hongkongu. Prečo? Pretože banky v Hongkongu nie sú až tak nadmerne regulované alebo centralizované ako tie v Európe. Európska únia by odolala viac potrebuje, máme nejaký plán na B, nejaký plán B pre tie krajiny, ktoré by sa chceli vymaniť z tohoto systému. Británia chce opustiť Európsku úniu, aby sa vyhla tomuto integračnému problému, ale my nechceme nejaký e, hospodársky problém pred dverami. My chceme, aby Európska únia dobre fungovala a nechceme, aby ste zažili nejakú katastrofu, pretože to bude hrozné pre všetkých. Takže zamyslite sa nad tým, ako sa tá situácia dá riešiť. Ďakujem. Ďakujem. A posledný rečník Miguel Tiago z Portugalska. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Mám mm, dve poznámky a e, to tieto. Portugalsko bolo jednoznačne takým laboratóriom, takým pokusným králikom, pokiaľ ide o aplikáciu noriem budovania bankovej únie a pokiaľ ide o spôsoby dohľadu. A neprinieslo to úplne najlepšie výsledky, nebolo to úplne v národnom záujme, pretože v dôsledku likvidácie bank boli potrebné zásahy e, zo strany štátu. To znamená, že banka, ktorá skrachovala, sa v podstate zdarma zaintegrovala do nejakej väčšej banky a musel to financovať portugalský štát. A boli aj určite lepšie alternatívy, ako to riešiť. Dokonca sa hovorilo o konšpiračnej teórii komunistov. Ten proces teda spočíval v koncentrácii. Malá banka sa zlikvidovala, stala sa súčasťou väčšej banky. E, takže pre prípad, že nastanú budúce krízy, budeme práve vystavení takémuto nebezpečenstvu, že jednoducho kapitál bude koncentrovaný do takej miery, že e, akýkoľvek problém, ktorý e, sa vyskytne, bude mať potom primerané primerane veľké dôsledky. Finančný sektor je jedným z najviac regulovaných sektorov hospodárskych aktivít a zároveň prináša najviac problémov a najväčšie náklady. O tom sa tu už aj hovorilo. Vieme, aké náklady to znamená. Takže regulácia a dohľad a všetky mechanizmy, nebránia bankám obchádzať e, nariadenia a predpisy, alebo sa na druhej strane také banky, ktoré sú vystavené takéto regulácii, stávajú menej zaujímavé pre investorov. Ja by som teda chcel povedať, že riešenie spočíva vo verejnej kontrole bank a nie v tom, aby sme podriadovali politiku a hospodárstvo záujmom finančného sektora, ako doposiaľ. Ďakujem. Thank you. No. Ďakujem. A teraz si e, rečníci, pán Basi, nech sa páči, máte slovo. Mal som s Andrejom možnosť reagovať na viaceré otázky v kontexte bankovej únie, takže budem sa sústrediť na nasledovné na reporting a podmienky, ktoré sa týkajú reportingu podávania správ. Je to ten aspekt proporcionality. Musíme byť však presnejší, vyjadrím to presnejšie. Na jednej strane budeme tento rok realizovať komplexnú a holistickú revíziu požiadaviek pre podávanie správ, na to, aby sme dosiahli túto baličkovú politiku, ktorú spomenul pán Balc, alebo žiadal od nás na to, aby došlo k redukcii tam, kde to je potrebné a takisto, aby sme uplatnili trochu fintechu, pokiaľ ide o tých dohľad, do, dozorcov. Rozšírili sme projekt, pokiaľ ide o štandardizáciu finančných údajov s cieľom vytvorenia spoločného jazyka ohľadne finančných údajov prostredníctvom konsolidácie, streamliningu, pokiaľ ide o tie kanály, cez ktoré sa podávajú správy. Takže snažíme sa aj tieto požiadavky znížiť, pokiaľ ide tým, že sa zavedú určité technologické výdobytky z pohľadu teda regulátora. Pokiaľ ide o prospektus, stručná pripomienka, pokiaľ ide o pripomienku, ktorá odznela, chcem pripomenúť, že návrh komisie bol viac ambiciózny v tejto oblasti. Chceli sme vyšší prach pod ktorým by jednoducho prospekt už nebol býval platný, ale legislatívna dynamika v istej chvíli e, viedla k tomu, že ten prach sa znížil, ale predsa len aspoň podľa našich štúdií predsa len predstavuje veľké zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcou situáciou. A na záver by som ešte vo všeobecnom duchu povedal následovné, pokiaľ ide o nadmernú relegáciu, reguláciu, dereguláciu, počuli sme tu viaceré líšiace sa stanoviska, že či ideme prostredníctvom deregulácie, alebo či sa nám už podarilo dosiahnuť nadmernú reguláciu. Chcem povedať nasledovne, a je to skutočnosť, v rámci reakcií, pokiaľ ide o tú výzvu na podávanie dôkazov, ktorý sme kde sme dostali tieto informácie z celého spektra priemyselnej sféry, podnikov, myslím, že sme dospeli k záveru, že to celkové vnímanie zo strany podnikov, tej miery regulácie, že to bolo na úrovni akceptovateľné. To znamená, nie je to nič také ako nejaká jasná požiadavka zo stradu priemyslu na to, aby sa deregulovala alebo viac regulovala regulovalo fungovanie. Ja si myslím, že tá situácia v súčasnosti je v poriadku, musíme záležiť bankovú a urobiť ďalšie veci, ale vo všeobecnosti je to akceptovateľné, čo potrebujeme teraz je, aspoň to, čo my robíme, je regulovať správne a nie viac. Ďakujem. Ďakujem pekne. Musíme ukončiť najneskôr 3,1 hodina 10 minút kvôli tlmočníkom. Nech sa páči, pán Ernia tak ja najprv zareagujem na otázku, ktorá sa týkala pokiaľ ide o riešenie problémov bank, netýka sa to iba bankového sektoru, myslím, akýkoľvek sektor, či už ide o automobily, keď sa dostanete do krízy, kde je nadmerná kapacita, musíte sa jednoducho dostať z tejto krízy. Takže tým, že tu bude väčšia koncentrácia na trhu, to je podľa môjho názoru nie negatívny fenomén. Skutočnosť, že tu je cezhraničná konsolidácia, podľa môjho pohľadu takisto nie je negatívne, teraz keď sme v jednotnom vnútornom trhu a to je signál vlastne zvyšujúcej sa integrácie, ale príliš veľký na to, aby to mohlo, aby mohol skrachovať, to je takisto otázka. Keď hovoríme o väčších organizáciách, musíme urobiť všetko preto, aby sme mali lepšie zábezpeky, záruky, to je to, čo spúšťame na globálnej úrovni a v Európskej únii. Keď ste väčší, tak potrebujete mať viac kapitálu, musíte mať systemické eh, odolné zariadenia, to, aby ste odolali, potrebujete mať možnosť vyriešenia tej situácie a úrady musia mať e, presvedčenie, že vy sa z krízy dostanete bez toho, aby sa to muselo zaplatiť z peňazí daňových poplatníkov. Toto je vlastne to, čo sa snažíme. Zatiaľ to ešte sa nepodarilo dosiahnuť v plnej miere implementáciu tohto konceptu, ale týmto smerom sa uberáme a myslím, že to je pozitívny vývin situácie. A pokiaľ ide o otázku, Viaceré vstupy sa týkali tej postgaračnej schémy. Jedna vec, pokiaľ ide o tú schému, je úplne jasné, že ak máte 1 euro v jednej krajine na účte a kde sa to vníma ako menej hodnotné ako v inej krajine, ktorá patrí do eurozóny, pretože sú tu implicitné záruky zo strany štátu, nikdy nič sa nám nepodarí v takomto systéme završiť tú bankovú úniu. Takže integrovaná garančná schéma pre ochranu vkladov, to je dôležité. Komisia predložila niektoré návrhy, musíme sa do toho musíme sa k tomu dostať a ja nebudem nič hovoriť o rámci realizácie z časového hľadiska, než čo súvisí aj s otázkou, pokiaľ ide teda o tie otázky e, uh, uh, zero risk weighted, actually we don't have today zero risk weighted sovereigns because many banks pokiaľ ide o členské štáty, ktoré si uplatňujú svoje vlastné pravidlá na riešenie týchto rizik, tak sa, sa pozriete na Európsku úniu, tak vlastne vidíte, že to je naprieč všetkými členskými štátmi a musíme postupovať v rámci toho, ako sme postupovali ešte z roku 2015, keď sme tu mali konkrétne návrhy, pokiaľ ide o riešenie takýchto štátnych dlhov, ktoré boli relevantné v rámci, na, v rámci tej krízy zadlženia štátov. To znamená, musíme v tejto oblasti robiť niečo aj na úrovni Bazilejskej komisie, musíme spustiť niektoré požiadavky, ktoré sú dôležité. To znamená, či tieto dve veci sú prepojené alebo nie. Potrebujeme určitú cestovnú mapu, ako sa dostať k tomu nášmu riešeniu a to A Pokiaľ ide tu nadmernú reguláciu, tak by som spomenul, v rámci tej kríze sme tu mali tú myšlienku, že finančné centra by mohli prilákať biznis tým, že znižia regulačné požiadavky. Toto jednoducho nikdy neskončí dobre. To sme, toľko sme sa poučili a pokiaľ ide o znižovanie regulačných podmienok pre atraktívnosť pre podniky, týmto sa vlastne vytvorí iba väčší e, krach, keď tie podniky skrachujú. Takže to sa týka veľkých finančných centier, napríklad londýnske finančné centrum a ostatné. To sú tie, ktoré uplatňujú oveľa prísnejšie kapitálové požiadavky, pretože tu je veľké množstvo finančných aktivít, pokiaľ ide o ich vlastné fiskálne kapacity a HDP. Takže to treba zohľadniť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Balc. V stručnosti pokiaľ ide o ochranu vkladov, to sa tu spomenulo takisto viackrát, že z pohľadu kolegov tu došlo k určitému omeškaniu k tejto téme. Ja si myslím, že tomu tak však nie je, pretože skutočne sa musíme predovšetkým pozrieť na to, aby tie prvé dva piliery fungovali tak, ako majú. Aj tu zastávam názor, že ešte máme pred sebou prácu. Tie pravidlá, ktoré sa týkajú piliera 1 a 2, ktoré sa spustili, musia byť teraz implementované a potom ešte aj uplatnené. Takže v tomto ohľade si myslím, že nemôžeme tu teraz hovoriť o nejakých omeškaniach, pokiaľ ide o tému ochrany vkladov. A druhá vec, bolo to spomenuté zo strany kolegu Tiaga z Portugalska, že Portugalsko je určitým laboratórium, pokiaľ ide o zriadenie bankovej únie ja si myslím, a vnímam to úplne inak, podľa mňa tu došlo k uplatneniu prísne, prísneho uplatne, došlo tu k prísnemu uplatneniu pravidiel a bolo to ťažké držať krok s týmito opatreniami. Samozrejme, v niektorých prípadoch to bolo bolestné, to si uvedomujem, ale nejaké pokusné laboratórium, to by som tak nenazval. A posledná vec, reakcii na to, čo povedal kolega Coburn. Brexit, že vraj ešte urýchli presun e, finančných centier do Británie. To je iba jedna z téz, pretože momentálne vidíme to, že pracovné, pracovné miesta sa majú presunúť práve iným smerom, von z Veľkej Británie a preto si myslím, že budeme musieť aj v ďalších mesiacoch sa pozrieť na ďalšie príklady. A pokiaľ ide o finančný sektor, myslím si, že tá téza bude pravdivá, ktorá vraví, že z finančného centra v Londýne veľké množstvo pracovných miest jednoducho pôjde smerom von z Británie. To je smutné, ale je to jednoducho dopad Brexitu, kde vlastne aj strana pána Coburna prispela svoje a je zodpovedná za tú situáciu. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že to bolo znovu zaujímavé zasadnutie. Chcem sa poďakovať našim hostom, rečníkom, takisto aj predstaviteľom národných parlamentov. A teraz môžeme mať našu dobre zaslúženú obednú prestávku a budeme pokračovať o tretej popoludní presne bude tu ďalšie kolo, pokiaľ ide o konferenciu v článku 13. Ďakujem pekne, končím zasadnutie.